colleagues we will now start our votes so i would Kolegovia a kolegyne, začneme hlasovať, takže vás poprosím, usaďme sa. Máme pred sebou dlhý hlasovací zoznam a chcem začať hneď. Takže